Kompetentné orgány Francúzskej republiky nám postúpili dve požiadavky o odstup, o odobranie imunity pána Cipriari a pani Sophie Montel, pretože francúzske orgány činné v trestnom konaní v Nanter spustili konanie proti nim. Postúpili sme e, túto žiadosť výboru.